Milé kolegyne, milí kolegovia. Chcem vás poprosiť o trošku pozornosti. Vo štvrtok predsa Bývate vždy nepokojne, lebo nezačíname eh, včas, eh, preto by som to chcela dnes zmeniť a začať na čas. Mr. Carter. Yeah. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Milé kolegyne, milí kolegovia, Mám tu eh, eh, otázku eh, k rokovaciemu poriadku proti, prosím, pán Dartmouth, povedzte aj ku ktorej časti. Ďakujem, pani predsednička. Odvolávam sa na pravidlo 11 odsek 3. Z vystúpenia pani Jackie Foster včera je zrejme, že pán Corbett nesprávne reprezentoval úlohu pána Ferhovštáta, pokiaľ ide o, o výbor e, Westminsterskej e, e, rady. Súvisí to s Brexitom. Vážení kolegovia, nemôžeme znovu otvárať včerajšiu diskusiu. Pán Wolf sa tiež hlási k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči, máte slovo, pán Wolf. Ďakujem, pani predsedníčka. Som vďačný za to, že sa môžem vyjadriť. Eh, o 1.8.4 a 1.9.8 sú pravidlá, ktoré sa odvolávam a v tejto súvislosti eh, ide o to, aby ste sa zaoberali nesprávnym eh, postojom Saudskej Arábie voči Jemenčanom financovanie projektov Sádskej Arabii zo strany EÚ teraz nemožné. Ako viete, E, kríza cholery e, teraz už zachvátila 1 milión ľudí. Deti každodenne zomierajú v stovkách. A Saudská Arábia sa rozhodla blokovať prístavy, letiska, neumožňuje ľuďom ani len e, liečiť tieto deti. EÚ má zodpovednosť pomôcť týmto trpiacím ľuďom a ja vás žiadam, aby ste e, sa v rámci pravidla 198 zaoberali e, touto otázkou. Pán Papadimulis, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Včera e, v mojej krajine došlo k e, smrteľným záplavám západne od Aten. Viedlo to e, k veľkej prírodnej katastrofe. Už je tam 15 obetí na životoch. Vychádzam z toho, že Európsky parlament a celá Európska únia sa prejaví solidárne voči Grékom, ktorí sú zasiahnutí touto katastrofou a na vyjadrenie našej sústrasti k obetiam tejto katastrofy navrhujem, aby e, sme mali minútu ticha. Ďakujem. Žiaľ, dnes nemôžeme držať túto minútu ticha, ale jedna vec je jasná. My všetci sme v duchu s obeťami e, tejto katastrofy. Katastrofy ľudské poli sú pre nás eh, vždy eh, veľmi eh, silné. Poprosím vás, aby ste si pripomenuli obete. Ďakujem za to, že sa vždy zasadzujeme aj za menšiny, za ich ochranu. Pre nás ako Európsky parlament je to veľmi dôležitá otázka. Ďakujem, že ste nám to ešte raz pripomenuli. Ale ak dovolíte, rada by som prešla k nášmu programu rokovania. E, predseda dostal. A prepačte, ešte ďalšie e, hlásenia k rokovaciemu poriadku. Pán Láňa, pani predsednička, chcel som informovať plénum o tom, že v útorok popoludní počas diskusie o e, právnom štáte na Malte po príspevku kolega Gigolda pre, nebolo možné sledovať e, na Malte e, prenos e, z diskusí na pléne 28 vystúpení kolegov celkovo nebolo možné v tejto krajine sledovať. Považujem sa za škandál a poprosím predsedníctvo, aby preskúmalo podrobne jeho príčiny. Ďakujem. Ďakujem. Teraz už nevidím žiadne žiadosti o vystúpenie k rokovaciemu poriadku, preto by sme prešli naspäť v našej práci. E, predseda dostal návrh skupiny GUE Engel, v ktorom žiada, aby pán Martin Šiedevan bol vymenovaný do výboru pre hospodárske a menové otázky. Sú k tomu e, pripomienky. Konštatujem, že nie. Týmto e, je potvrdené toto menovanie. Prešli by sme teraz k hlasovaniu. Najprv eh, spoločný návrh uznesenia piatich eh, skupín k eh, slobodnej mienke na, v Sudáne.